Takže dobré odpoludne, dámy a páni. Prosím, zaujmite svoje miesta. A budeme pokračovať v našom programe zasadnutia výboru REGI a začneme hlasovaním. Myslím, že máme kvorum pre hlasovanie. Máme tu spravodajcov niektorých správ. A môžeme začať s výročnou správou za rok 2015 o ochrane finančných záujmov EÚ, boj proti podvodom. Spravodajcom je pani Džufrida. Začneme s kompromisom 1. Kto je za? Proti? Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmenujúci 13. Za? Proti? Zdržal sa? Preveríme si to elektronicky. Hlasujeme elektronicky. Pozmenujúci návrh 13. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. Ďalej, kromistri 3 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci 23 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 6. Za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci 30 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, <laughs> zdržal sa, prijaté. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci 42 za, proti, zdržal sa. Myslím, že je to prijaté, ale preveríme si to ešte raz. Budem vedieť. Elektronické hlasovanie 42. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 10. Za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci 43 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci 56 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci 57 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmenujúci 59 za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz otváram konečné hlasovanie o správe ako celku. Menovité hlasovanie otváram. Končím. A správa, e, stanovisko je prijaté. 28 za a 8 sa zdržali, takže gratulujem. Naša ďalšia, naše ďalšie hlasovanie je absolutorium. Radšej, páči sa mi viacej, keď sú tam žlté poznámky. Takže ďalšia správa je absolutorium za rok 2015, všeobecný rozpočet EÚ. Európska komisia, spravodajkyňa Iskra e, Mihajlova. Začneme s kompromisom 1 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. Po 12. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamietnuté. Pozmenujúci 13 za? Proti? zdržal sa, prijaté. 14 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 15 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci 25 za, proti, zdržal sa, prijaté. 26 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci 31 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci 45 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 47 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 48 za, proti, zdržal sa, Myslím si, že je to prijaté, ale preveríme si to, prosím. Takže 48. elektronické hlasovanie otváram. osmička. Áno, hlasujeme o 48. Končím hlasovanie. Prepačte, mám Musím zamietnúť toto hlasovanie, lebo v EPP je o jednu osobu viac, ako majú mať. Takže zopakujeme hlasovanie, elektronické hlasovanie k 48. Otváram hlasovanie. Končím. Prijaté. Pozmenujúci 49 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 51 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci 55 za, proti, zdržal sa, prijaté. A teraz konečné hlasovanie, elektronické hlasovanie o správe ako celku otváram. Končím hlasovanie. A stanovisko je prijaté. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pokračujeme s s ďalšou vecov. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík, ročný prieskum rastu za rok 2017. Spravodajcom je pán Hetman. Začneme kompromisom 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. Štvorka za. Proti? zdržal sa, zamietnuté. 5 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmenujúci 6 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Chcete si to preveriť? Dobre, preverujeme si šestku elektronicky. Otváram hlasovanie, pozmenujúce hlasovanie, š, e, teraz pozmenujúce návrh 6, končím hlasovanie. Dobre, je to zamietnuté. To bol pozmeňujúci 6, 7 za, proti, zdržal sa zamietnuté 8 za, proti, zdržal sa zamietnuté 9 za, proti, zdržal sa zamietnuté 10 za, proti, zdržal sa, prijaté. 11 za, proti, zdržal sa, myslím, že je to zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa, prijaté. 17 za, proti, zdržal sa, prijaté. Počkajte. 17 Chcete si to preveriť? Dobre, tak si 17 preveríme, otváram elektronické hlasovanie. Končím a zamietnuté. Pozmenujúci návrh 18 za, proti, zdržal sa, prijaté. 19 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 20 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Povedal som 20? Áno. Tak 21 teraz za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 22 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci 32 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 33 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 34 za, proti, zdržal sa, preveríme si to. 34 elektronické hlasovanie, otváram ho. Končím. A je to zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa, prijaté. 39 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 40 za, proti, zdržal sa, prijaté. 41 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci 42 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci 48 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci 49 za, proti, zdržal sa, prijaté. 50 za, proti, zdržal sa, prijaté. 51 za, proti, zdržal sa, prijaté. A teraz konečné hlasovanie, elektronické hlasovanie, otváram ho. Končím. Stanovisko je prijaté. 31 ku 31 za. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ideme k návrhu uznesenia o neskorom vykonávaní Európske operačných programov Európskeho štrukturálneho investičného fondu, vplyv na politiku súdržnosti a ďalší postup. Pán Novakov a EPP pripravili túto správu. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci 33 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci 40 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci 55 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa, prijaté. 12 za, proti, zdržal sa, prijaté. 66 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmenujúci 68 za, proti, zdržal sa, preveríme si to. Preveríme si 68. elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím. prijaté. Jedným hlasom. 69 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 15 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci 84. Áno, 84. Za, proti. A tam ešte ústny pozmenujúci návrh, prepačte. Máte námietky voči ústnemu? Nie. Takže budeme hlasovať 84 s ústnym pozmenením za, proti, zdržal sa, prijaté. 85 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. 87 za, proti, zdržal sa, prijaté. 86 vypadáva, lebo ideme k 89. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Zamietnuté. 90 za, proti, zdržal sa, prijaté. Jedna, jednotka za, proti, zdržal sa, prijaté. Dvojka za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Tri za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromisný návrh 1, za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromisný návrh 2 za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 10, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 11 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Máte nejaké námietky voči tomuto ústnemu Pozmeňujúcemu Nie, takže budeme hlasovať spoločne za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmenujúci návrh 12 za, proti, zamietnutý. Kompromisný návrh 3 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromisný návrh 4 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmenujúci návrh 18 za, proti, zdržal sa prijatý. A teraz by sme prešli na konečné hlasovanie. Ide o elektronické hlasovanie. Otváram tým pádom hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A e, táto správa je prijatá. 33 bolo za, traja proti a jeden sa zdržal hlasovania. Takže vám veľmi pekne ďakujem za toto hlasovanie.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 Okay, ladies and gentlemen. Takže dámy a páni, chcela by som vás požiadať o to, aby ste láskavo zaujali svoje miesta. Budeme pokračovať e, v programe výboru REGI a veľmi e, veľkým potešením pre mňa je to, že môžem privítať pána riaditeľa Lemaitre generálneho riaditeľa pre regionálnu a mestskú e, politiku z Európskej komisie. Myslím, že mnohí z nás sa s ním už stretli, ale toto je príležitosť privítať ho dnes na zasadnutí e, výboru REGI Dovolte mi, aby som začala tým, že by som vám chcela popriať, pán Almetr, eh, veľa úspechov vo vašej práci v Regi a veľmi sa tešíme na to, že sa budeme s vami stretávať počas ďalších 2,5 eh, roka, pretože vlastne spolu s radou a s komisiou pripravujeme veľkú novú regionálnu konferenciu. A pokiaľ ide o rok 2020, samozrejme, že Ide o legislatívne návrhy komisie, ktoré budú vystavené istému skrutíniu, takže budeme mať veľmi mnoho príležitostí sa vzájomne stretávať. Ako obvykle, dáme vám približne 15 minút na vašu prezentáciu a potom by sme predniesli isté otázky, respektíve návrhy a začali by sme s koordinátormi politických skupín. Takže nech sa páči, dávam vám slovo. Vážená pani predsedajúca, veľmi pekne vám ďakujem. A ja by som vám chcel pogratulovať, e, tým by som chcel začať, k tomu, že ste boli obetovne zvolená. A práve tak e, si myslím, že vaše najlepšie priania, ktoré ste mi odovzdali, a obsahujú, tak povediac, aj e, váš eh, sebecký záujem. Je to dosť eh, vhodný moment, keď, budeme môcť, keď sa bude môcť obrátiť na tento výbor, tak ako ste povedali. Mal som počas prvých mesiacov niekoľko príležitostí stretnúť sa s niekoľkými členmi vášho výboru, hlavne v oktobri. To bude keď e, sa bude konať e, s výborom regiónov spoločné zasadnutie. Je to veľmi vhodný moment na to, aby som vám prezentoval to, čo sú naše ambície a čo predstavuje náš pracovný program. A chceli by sme si potom od vás vypočuť to, čo by ste chceli vidieť, čo očakávate z našej strany počas tohto roka. Mojím úmyslom nie je vôbec predniesť veľa pripomienok, eh, ktoré by sa týkali kontextuálneho charakteru, ale chcel by som povedať, že rok 2017 eh, z môjho hľadiska bude jednoducho rokom ako každý iný. A v konečnom dôsledku, pokiaľ ide o našu výmenu názorov, hádam, by sme mohli toto ďalej rozpracovávať. Takže keď by som mal prejsť na náš pracovný program, chcel by som vám predniesť prezentáciu, ktorú rozdelím do troch predmetov. V prvom rade ide o implementáciu počas súčasného obdobia. Druhá časť to sú legislatívne otázky, ktoré máme už na stole a tretia časť sa bude e, týkať budúcich návrhov, to znamená návrhov týkajúcich sa e, obdobia po roku 2020. Takže pokiaľ ide o realizáciu. Nie sme jednoducho tam, kde by sme chceli byť v tejto etape eh, tohto obdobia. Tri roky vlastne ubehli od začiatku tohto obdobia a mali sme ďaleko vyššie očakávania, väčšie očakávanie. Ale dá sa povedať, že sú povzbudivé správy ktoré dostávame počas posledných mesiacov, je veľmi viditeľná akcelerácia, hlavne pokiaľ ide o využívanie zdrojov a dostaneme asi priebehu jedného mesiaca konkrétne potvrdenie, pretože na, konca toh, na konci tohto mesiaca členské štáty musia poslať e, aktualizované číselné údaje pokiaľ ide aj o výber projektov a v porovnaní s poslednou sadou číselných údajov, ktoré sme dostali koncom oktobra, sme presvedčení, že naozaj e, to bude veľmi veľký skok, ku ktorému príde. Keďže som už toto povedal, celkom zjavne nie je priestor e, na to, aby sme boli spokojní a my by sme chceli privítať každú možnosť e, a angažovať sa s orgánmi v jednotlivých členských štátoch, v prvom rade ich povzbudzovať a v druhom rade s nimi prediskutovať akékoľvek otázky, prekážky, ktoré, e, na ktoré môžu naraziť e, na ich ceste k implementácii. Ale naše očakávanie je, že rok 2017 bude rokom normalizácie, pokiaľ ide o e, rýchlosť implementácie a že do konca tohto roka niečo, čo je e, mimoriadne potrebné, aspoň ja som o tom presvedčený, a síce, e, že by sme mali začať z iného hľadiska vlastne pristupovať k e, nejakým výhľadom a dúfame, že v roku 2017 sa ten obraz oveľa zlepší v porovnaní s e, tým obrazom, ktorý sme mali pred našimi očami e, v priebehu minulého roka. V zásade, pokiaľ ide o v súčasnosti prejednávané legislatívne súbory. Dva sú vlastne také, ktoré veľmi dobre poznáte. Prvým z nich je návrh Omnibus zdanlivo veľmi technický návrh, veľmi komplikovaný návrh, ale myslím si, že um, sú tam veľmi jasné a, a vôbec nie technické e, ciele a názory. Prvým cieľom je dosiahnuť ešte v tomto období, a ja si naozaj myslím, že to je naša jediná šanca, ktorú máme, dosiahnuť e, značné zjednodušenie pre príjimateľov. Sme presvedčení, že sme viac menej zašli tak ďaleko, ako sme mohli bez toho, že by sme celkom narušili tieto systémy, ktoré e, boli e, vlastne zavedené Samozrejme, že skupina na najvyššej úrovni, ktoré predsedal pán Kalas, e, nás inšpirovala istým ďalším krokom a dúfame, že v konečnom dôsledku tie základné prvky nášho návrhu odsúhlasí spolu legislátor, spolu zákonodárca a hovorím o tom, pretože ja si myslím, že je dôležité si to uvedomiť, hlavne keď berieme do úvahy dynamiku v súvislosti s radou Existuje tu istý odpor, istá rezistencia a ja mám problémy to pochopiť, ale celkom zjavne, pokiaľ ide o túto záležitosť, s radou a s vami chceme spolupracovať a naozaj sme plne k dispozícii, chceme poskytnúť aj isté vysvetlenia v nadväznosti na tento návrh, ktorý je dosť komplikovaný, ale dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť dobré výsledky a dosahovanie dobrých výsledkov je v tomto prípade aj otázkou času a načasovania. Takže celkom určite by som sa znovu chcel na vás obratiť s prozbou, aby sa práca organizovala takým spôsobom, že by sme mali aspoň možnosť mať tento text e, v rámci spolu rozhodovania k dispozícii aspoň k 1. januáru 2018. A veľmi som bol šťastný, keď som zistil, že včera prebehlo veľmi dobré stretnutie medzi vašim spravodajcom a va- spolu s vašimi kolegami a ľuďmi z DG Regio, takže znovu vás môžem ubezpečiť, že sme ochotní vám akýmkoľvek spôsobom pomáhať pokiaľ ide o túto prácu. A takisto by som sa chcel veľmi stručne dotknúť aj nedávneho návrhu z našej strany, ktorý vlastne e, spustili isté udalosti a v tomto konkrétnom e, prípade išlo o tragické udalosti. Hovorím teraz o našom návrhu v nadväznosti na pozmeňovací návrh umožniť aby táto politika súdržnosti preukazovala väčšiu solidaritu v prípadoch vážnych eh, prírodných katastrof. Sme pevne presvedčení, že je naozaj najvyšší čas na to, aby sme demonstrovali, aby sme preukázali istú solidaritu v tom eh, pravom slova zmysle a aby sme ju preukázali veľmi rýchlo. Takže dúfam, že práve vďaka tejto jednoduchosti tohto návrhu, že sa budeme môcť naozaj eh, snažiť eh, o to, že e, bude to ďaleko rýchlejší časový harmonogram v nadväznosti na Omnibus. A ešte nakoniec, pokiaľ ide o prácu e, zameranú na budúcnosť. Bol som veľmi potešený, keď nie dnes, ale pred niekoľkými týždňami ma informovali o tom, že parlament chcel prijať e, správu z vlastnej iniciatívy v nadväznosti na politiku súdržnosti a že táto správa by ideálne, aspoň e, tak ako to ja vidím, by mala vlastne sa objaviť ešte pred tým veľmi dôležitou udalosťou, e, ktorá e, sa bude konať a síce kohezné fórum alebo fórum zamerané na súdržnosť, ktoré by sa malo konať niekedy e, koncom júna. A samozrejme, že tieto správy boli istým spôsobom referenčnými bodmi v nadväznosti na e, túto záležitosť. A som potešený tým faktom, že sa dnes do obedu konal workshop eh, k tejto téme. Takže máme dosť bohatý pracovný program, pretože by sme chceli eh, pripraviť samotné základy pre budúce návrhy a chceli by sme poskytnúť istý základ eh, pre úvahy týkajúce sa celého radu budúcich tém pre budúcnosť. Prejdem to chronologicky, pretože máme v úmysle, tak ako máme v úmysle to vypracovať, tie prvé pokusy z našej strany by ste mali eh, vo všeobecnosti vidieť v nadväznosti na eh, podmienenosť eh, ex ante. Toto by malo sa objaviť niekedy koncom marca. Cieľom je, nevypracovať konečné hodnotenie, ale veľmi, veľmi dobré e, závažné hodnotenie celého tohto mechanizmu do tohto obdobia, ktorý sme vlastne vyprodukovali a v nadväznosti na konkrétne výsledky očakávame, že toto hodnotenie bude extrémne pozitívne celkovo, ale ja som samozrejme podčiarkol to, že to nebude e, naozaj konečné, konečné hodnotenie, pretože isté ex ante e, podmienenosti e, je potrebné ešte prediskutovať. A ja dúfam, že keď sa budeme na niečo sústreďovať, budeme sa sústreďovať na celý rad reforiem, pretože toto sú reformy. Je to, tak povediať, isté, istý objem administratívnych prispôsobení a členské štáty v podstate e, toto museli e, presadiť pomerne v krátkom čase. Na jednej strane zabezpečiť, aby táto e, politika bola ďaleko vyššej kvality, pokiaľ ide o politiku súdržnosti, a na druhej strane, aby sa prešlo na ďalšie reformy, ktoré by mali, tak povediac, e, citujem, priateľský charakter. My sme sa chceli zamerať na tento e, predmet, pretože je to dosť unikátne. Tie nástroje, ktoré sú vo všeobecnosti k dispozícii, hlavne pokiaľ ide o rozpočtový charakter, nenájdete vlastne druhý mechanizmus takéhoto typu. A keď sa vo všeobecnosti pozriete na európsky semester a na to, ako to funguje, tie špecifické odporúčania a v nadväznosti na jednotlivé krajiny, tie nie sú e, sprevádzané nejakými mechanizmami, ktoré by boli motivačné. Okrem toho, samozrejme, čo sa ponúka v rámci politiky súdržnosti, v rámci istých podmieneností a, ako veľmi dobre viete, istým radom makro podmienok. Celkom jasné je, že je potrebné toto hodnotiť, pretože otázka štrukturálnych reforiem v budúcnosti zostane veľmi dôležitou, základne dôležitou a otázka ako vlastne budeme robiť tieto štruktúrálne reformy a súčasne tu presadzovať politiku súdržnosti. To bude centrálne dôležité v nadväznosti na naše úvahy. Potom je tu ešte ďalší dokument, ktorý viac menej v rovnakom období e, e, bude publikovaný koncom marca a bude to iniciatíva pre zaostávajúce regióny. Pozreli sme sa na dva typy zaostávajúcich regiónov. Jedným z nich sú tie regióny, ktoré dnes patria k najmenej rozvinutým v EÚ. Špecificky sme sa tu zamerali na dva regióny v Poľsku a dva v Rumunsku. Druhý typ e, regionov, ktorým sme sa zaoberali, sú tie, e, ktoré e, jednoducho sa vyhýbajú konvergencii a patria k naj, nepatria k najmenej rozvinutým, ale sú určite v tej kategórie menej rozvinutých a sú v nej už veľa, veľa rokov. Tieto dva typy zaostávajúcich regiónov majú odlišné charakteristiky a čelia pravdepodobne odlišným výzvam. A toto je pravdepodobne to, čomu sa budeme venovať v e, tomto dokumente. Sme presvedčení, že tie viaceré e, analýzy nám pomôžu v našich úvahách, ako eh, urobiť eh, politiku efektívnejšom, obzvlášť pre tie regióny, ktoré doteraz napriek značnej finančnej podpore pretrvajúcej desaťročia nedobehli priemer. Po tretie, zverejníme oznámenie o e, inteligentných e, stratégiách špecializácie. E, to mám naplánované na maj. Všetko, čo tu spomínam, teda sa má konať pred, ešte pred fórum, fórum súdržnosti. Toto oznámenie jeho účelom tiež bude, ako e, v prípade toho o ex ante podmienenosti, e, poskytnúť jasný obraz toho, kde sa nachádzame v oblasti e, stratégii inteligentnej špecializácie a ktorým smerom sa mm, pozerajú a do budúcnosti, ako by sme ich mali doplňať aby priniesli tie efekty, ktoré si želáme. A tu by som spomenul napríklad e, dimenziu spolupráce. Tá momentálne nie je systematicky vyvíjaná a my sa tým zaoberáme, podporujeme e, viaceré tematické platformy, ale sme aj presvedčení, že je treba e, na tom e, stavať a pohnúť sa ďalej. Fórum súdržnosti som už spomenul, to nebude text, ale celkom iste to bude veľmi dôležitý bod eh, v priebehu roka a očakávame tu diskusie o budúcnosti rozhodnejšieho eh, charakteru. A na druhej eh, strane v druhej polovici roka pracujeme na oznámení o cezhraničných prekážkach to bude oznámenie, ktoré sa bude zaoberať e, toto témou e, veľmi doširoka. Budeme sa zaoberať napríklad prekážkami administratívnej povahy a teda nebudeme sa e, obmedzovať iba na ten prísny parameter politiky súdržnosti. Budeme sa zaoberať aj možnými odporúčaniami odlišného typu, ktoré by mohli pomôcť e, vymazávať hranice do najväčšej možnej miery v každodennom živote občanov. Ďalšie dva body stratégia o, o e, autonómnych regiónoch. E, chystáme sa ju revidovať. Táto práca e, bude e, dokončená v októbri. V násferi pripravujeme príslušné oznámenie a tento rok je rokom z ďalšej správy o súdržnosti. Ako viete, toto je správa, ktorú vykonávame každé tri roky na základe zmluv. Myslíme si, že máme šťastie, že môžeme e, vypracovať e, správu tento rok. A pokiaľ to podmienky umožnia, chceme toto využiť e, aj ako nástroj, ktorý by nám umožnil jasnejšie naformulovať naše e, prípadné návrhy na to, ako pokračovať po roku 2020. A ešte by som chcel niečo povedať e, na tému komunikácie. Povedal som, povedal som, že rok 2017 e, bude neobvyklým. V tomto roku osobitne budeme musieť uvažovať nad tým, ako zlepšiť e, komunikáciu, ako lepšie odkomunikovávať Európu, ale aj politiku súdržnosti osobitne. A ja to vidím ako spoločné, spoločnú úlohu Eh, všetkých inštitucionálnych eh, hráčov. Eh, zahrňam tu teda aj členov Európskeho parlamentu, výboru regionov, orgány v členských štátoch samozrejme tiež. Ďakujem pekne. Ja ďakujem vám. Ďakujem za túto obsiahlu prezentáciu. Teraz Môžeme začať eh, blok eh, otázok a odpovedí. Vyjadrili by sa najprv koordinátori politických skupín. Pán Van Nistelrooy, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Nový rok začínam s novými aktérmi. Je to sľubné, je to sľubné. Eh, to, čo hovoríte, znie veľmi konkrétne. To je veľmi dôležité v našej komunikácii E, takže e, je tam toho veľa na tento rok, naplná s to optimizmom, že sa nám to spoločne podarí. I ja budem stručný, keďže chce povedať toho veľa, veľa mojich kolegov. E, pokiaľ ide o tú zlepšenú viditeľnosť, prišiel som na to, že kolegium Európskej komisie je jediné, to, čo vnímam ako komunikačnú stratégiu a čo je s ňou spojené a čo sa stane e, v tomto roku, e, tu môže dôjsť k veľkým rozdielom. Ľudia, ktorí sa zaoberajú e, politikou súdržnosti, sú tu už celé roky. My si myslíme, že Európsku úniu ešte stále občania vítajú a takisto aj všetky členské štáty, ale nie situácia sa zmenila. Takže eh, eh, keď vám eh, vietor fúka do chrbta, môžete si myslieť, že sa vám darí, ale keď idete zrazu do kopca a ešte aj sneží a nemáte možno dobrý bicykel, môže to vyzerať odlišne. Ale ešte stále chceme byť rýchli no a potom sú tu ešte iné e, e, faktory, takže treba sa naozaj zaoberať komunikáciou. Ak tu e, v parlamente skrsnú brilantné myšlienky, sú tu síce právne e, hranice pre to, e, čo je možné, ale treba sa snažiť, aby sme ich začlenili do omnibusu. Môže nám to enormne pomôcť. Príliš veľa sa pozeráme e, do zeme, mali by sme e, byť e, trošku sebavedomnejší. Súhlasím s vami v vašom návrhu k solidarite, pokiaľ ide o zemetrasenie v Taliansku. Áno. Diskutovali sme o tom aj na pléne. Môj dojem, úprimne povedané, bol, že osobitné prípady si vyžadujú osobitné zaobchádzanie. Fond ESI, eh, možno aj 100% je tam možných. Taliansko, viete, kde sa nachádza, ale nevieme, kde budú pár mesiacov, takže to je osobitný prípad. Ale teraz tu máme návrh komisie a ja som eh, trošku prekvapený. Nie je to v osobitnom prípade. E, je tu návrh otvoriť e, tieto kritériá úplne vo všeobecnosti. E, mal, mali by sme tu mať solidaritu na požiadavku a robenú námieru. Ak sa vás pýta, môžete vziať tento návrh späť? a prísť naozaj s niečím, s nejakou solidaritou, e, ktorá, e, o ktorú by žiadalo samé e, Taliansko. Toto jednoducho nie je v súlade s tou s tou pôvodnou filozofiou. To je len také posolstvo z mojej strany. Ďakujem pekne, pani Krell. Ďakujem pani predsednička. Pán generálny riaditeľ, vy ste spomenuli postup Omnibus. Dúfam, že e, to budete môcť zostať trošku dlhšie u nás na výbore, pretože hneď e, po bode diskusie s vami budeme diskutovať o mojej e, správe, ktorá sa bude zaoberať aj touto témou. Ak to nebude možné, chcela by som vám povedať jedno. Ak by išlo iba o zjednodušenie, tu vo výbore by sme, myslím, nikto nemali problém ale komisia v oblasti politiky súdržnosti e, tu spomenula aj e, určité body, kde ide o principiálne zmeny politiky súdržnosti. A to nutne nebude také jednoduché. Na niektorých e, miestach mám naozaj pochybnosti. Neviem, či eh, kolegovia eh, počúvajú, či so mnou eh, súhlasia, ale veci to nebude zjednodušovať. Pani Gresle predložila veľmi ambiciózny časový plán. Ako to máme stihnúť, neviem ešte. A viem, že členské štáty majú určité pochybnosti a či to bude také jednoduché, Neviem, neviem či eh, je to dobré, že komisia zjednodušovanie a nové návrhy vložila do jedného veľkého balíka. Uvidíme. A eh, spomenuli ste to aktivovanie solidarity v prípade prírodných katastrof. To práve spomenul Lambert. Ja som e, takmer 26 rokov už členkou e, tohto parlamentu a prichádzala som z východného Nemecka. Boli... My sme boli odkazaní na solidaritu a stále tam boli tieto požiadavky tejto politiky súdržnosti. To absurdné nastalo vtedy, e, keď sa hovorilo o 100% spolufinancovaní tam vznikli potom takéto projekty o moste bez rieky alebo polovičke mosta, alebo úplne hlúposti. A to sú výčitky, ktoré nespočúvam ešte stále, keď sa e, snažia zobraziť EÚ ako troška šibnutú. Ja to nechcem mať. My sme to z dobrých dôvodov zaviedli, že musí byť aj spolufinancovanie, aj keď je to náročné a teraz to máme aj e, troška zmiernené, a teraz pre všetky neho- e, prírodné katastrofy vytvoriť možnosť, že všetko, čo chceme robiť v koheznej politike od e, odsunieme nabok a potom pod hlavičkou solidarity sa môže robiť všetko bez vlastného financovania, tak ja neviem, že či to je vhodný a napomocný návrh a na vrch, aby sa to stiahlo, ako povedal kolega Nistoroj, a aby sme si to znovu premysleli, považujem za rozumný a nápomocný. A to nesúvisí vôbec s otázkou, či sme alebo nie sme solidárni. A ide tu o zásadné veci, ktoré by sa dali aj inak riešiť. A solidaritu samozrejme chceme, a ide o to, aby sme mali budúcu politiku súdržnosti pod hlavičkou, že chceme byť solidárni s regiónmi, ale musí to byť rozumné. Tiež som zvedavá na vaše, za, vašu iniciatívu o zaostávaní, lebo mi nie je celkom jasné, ako chcete merať, či nejaký región sa naozaj nechce ďalej rozvíjať, alebo či sú tu iné dôvody, že sa zaostáva. Poznám takýto príklad, stále o tom počúvam. Prečo by sme mali Sicílii dávať ďalšie prostriedky na rozvoj, keď ich nechcú? A ja vždy hovorím, ale predstavte si, že by sme Sicílii neposkytli toľko prostriedkov na rozvoj. Ako by vyzerali dneska? To nie je pravda, že nejaký región ako Sicília, to menujem len ako všeobecný príklad, keby sa ďalej E, nerozvíjaj a keby sa ten rozdiel nezmenšoval, tak potom čo očakávate o to, keď poviete, že ten a ten región vôbec nechce? Alebo ja som to zle pochopila a je to niečo celkom iné, čo máte na mysli. To by ma zaujímalo, pretože si myslím, že je to také ako taká drevorubacká e, narkóza. Ty nechceš, uvidíme. V týchto časoch, keď euroskepticizmus rastie, tak to naozaj nepomáha. Potom sa veľmi teším, že v novembri sme dostali prvé návrhy k budúcej politiky súdržnosti. To prišlo práve na čas, pretože inak by nám bolo oveľa milšie, keby sme to mohli žiadať ešte oveľa skôr. Ja viem, že je to náročné, a ja keď si pozriem ten plán na ďalšie roky, tak naozaj ešte niekde medzi tým bude aj Brexit a strednodobé financovanie a potom ešte v roku 2019 budú európske voľby a nová komisia. V roku 2020 chceme byť ale hotoví s legislatívou pre budúcu politiku súdržnosti, tak si myslím, že každý mesiac, ktorý skôr dostaneme informácie, je čistá výhra ja myslím, že budeme mať dobrú správu od pani Westphal o budúcej politike e, súdržnosti a aj naše e, návrhy a myslím si, že budeme môcť úzko spolupracovať s parlamentom a komisiou a dúfam, že komisia bude naše rady počúvať a že si vytvoríme lepšiu spoluprácu už aj pri príprave návrhov zákonov. Ja si myslím, a to hovorí aj iniciatívna správa, e, ja si myslím, že takto sa nám podarí dosiahnuť pokrok a že sme si vytvorili priestor na jej prediskutovanie. Ďakujem. Pán, pán Miltenberg za ECR, nech sa páči. Pán Lemetre, vítajte medzi nami. Teším sa, že ste tu, že máme túto otvorenú diskusiu. Nemusím už nič povedať k tomu, čo ste navrhli. My dúfame, že sa to rýchlo príjme, tento návrh na revíziu spoločného nariadenia o mimoriadnych opatreniach na mimoriadnu pomoc členským štátom, ktoré postihla prírodná katastrofa naozaj to ukazuje, že potrebujeme hlbokú diskusiu a nemôžeme rýchlo konať a povedať len tak pokračujte, pretože sú tu zásadné otázky, o ktorých tu musíme hovoriť. Je to, sme súčasťou legislatívneho procesu a musíme mať takéto diskusie. To je moja prvá reakcia na vaše slova kde ste vyjadrili nádej na rýchle prejatie. A ja ale dúfam, že budeme akceptovať všetky demokratické pravidlá na to, aby sme vyjadrili naše obavy k tomuto návrhu. Potom mám otázku. Dnes dopoludnia sme hovorili o finančných nástrojoch a bol tu prítomný dvor auditorov a prezentoval svoju správu. Ako to vyzerá s decommitments eh, finančných prostriedkov v tomto roku, v roku 2017? je tam nejaké riziko. A čo mienite spraviť na to, aby ste znížili toto riziko e, neposkytnutia viazaných rozpočtových, prostrie, rozpočtových prostriedkov? E, s kolegom Smithom sme hovorili o synergiách a zjednodušovaní a ten povedal, že synergia začína aj v, e, spoluprácou medzi odbormi komisie a povedal, že dojde k nejakému konkordátu, dohovoru medzi riaditeľstvami, aby sa zlepšili procesy v rámci komisie. Chcem sa spýtať, či nám môžete povedať e, obsah takéhoto dohovoru a dúfate, že ho, a teda aj či plánujete ho poslať do parlamentu. Pani Vana? Ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca, ďakujem pán generálny riaditeľ za vašu účasť na našom rokovaní a za to, že sa tu môžeme s vami rozprávať. Hovorili ste, že táto veľká diskusia v súčasnosti je otázka nariadenia Omnibus a budúcnosť politiky súdržnosti. A tu chcem pridať k predrečničke pani Krell v jej kritike, pokiaľ ide o postup komisie pri omnibuse. Myslím si, že zložitosť tohto nariadenia aj to, že tu nemáme dostatočný prehľad, vytvára veľké problémy, výzvy a preto e, to nepomáha tomu e, času, ktorý máme k dispozícii na diskusiu a nepomáha to ani demokratickej účasti našich výborov. My zelení máme problém samozrejme s obsahom omnibusu najmä s tými možnosťami využiť riestky o súdržnosti a štrukturálnych fondov neobmedzenie a použiť ich na nový nástroj strategický investičný fond. A chcem sa konkrétne spýtať, ako v nadchádzajúcom období aj po roku 2020 chcete zabezpečiť veľké výdobytky politiky súdržnosti, partnerstvo s e, miestnymi a regionálnymi orgánmi, občianmi pri plánovaní a realizácii politiky súdržnosti. Ako chcete zabezpečiť, že bude orientácia na ciele, povedzme ciele Európa 2020, teraz je na to viazaná politika súdržnosti a do obeda sme už hovorili aj o tom, že potrebujeme silný sociálny rozmer a určité percentá sú viazané napríklad na ochranu klímy, sociál, proti sociálnej vylúčenosti a podobne. Toto všetko má, nemáme zatiaľ vo Fonde pre strategické investície okrem ochrany klímy. Tam dojde k zlepšeniu Eh, adresnosti alebo definovania cieľov. Takže ja sa chcem spýtať, ako chcete zabezpečiť tie výdobytky, ktoré už máme. Ďalej ma zaujíma, aj pani Krelu, aj iní už o tom hovorili, ako si predstavujete posilnenú spoluprácu s Európskym parlamentom aj v rámci medziinštitucionálnych rokovaní, vybudovanie kontaktných miest, personálne obsadenia a podobne? To všetko sú veľké výzvy. A moja posledná otázka je celkom iná a síce týka sa práce komisie. Vieme, že v posledných rokoch sa pracuje na zaujímavej koncepcii HDP a ďalej za jeho hranice. To sú nové ukazovatele a merateľné veličiny na meranie hospodárskeho rozvoja rastu. A to má veľký dopad na regionálnu politiku. To znamená, že hospodársky rozvoj merať nielen pomocou HDP, ale aj má tam kritéria rozdielovania, sociálne kritéria, environmentálne kritéria a podobne. To všetko mať pod pojmom hospodárskeho rozvoja. Viem, že v posledných rokoch z komisie vychádzali zaujímavé návrhy a mňa zaujíma, ako ďaleko ste sa dostali v tvojej práci na, práve na tomto zahranice HDP, GDP and Beyond a zaujímala by ma aj Annual Activity Report. Pre nás by to bolo veľmi zaujímavé a nápomocné pre našu činnosť, keby ste nám dávali takú výročnú správu o činnosti. Ďakujem, pani Demato, máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Chcela som hovoriť práve o tej tragédii, o zemetrasení, v Taliansku. Eh, Alamroval to kolegov už predo mňou eh, to, že eh, to spomenuli. Nielen, že si oceňujeme zmenu dňa zo strany komisie, pokiaľ je teda to, čo sa stanovilo 30. novembra, a teda sa tu zavádza možnosť financovať úplne E, znovu obnovu aj teda reštaurovanie kultúrneho dedičstva. Ale je tu e, e, rozpočtová neutralita spomenutá. Ja nie som teda spokojná a, odpovedám 1. december 2000. 16 eh, sme eh, v našom uznesení Európskeho parlamentu vyzvali eh, komisiu, aby išla aj nad rámec tohto aby sa nezapočítavali investície zaoberajúce sa práve udrateľnou rekonštrukciou po zemetrasení vlastne prostriedky do deficitu Talianska. Spomína sa tu aj prevencia e, rizik, investovanie do e, prevencie. Chcem sa spýtať, ako je e, komisia naladená v tomto špecifickom bode a ako komisia chce zohľadňovať väčšinu, ktorú vo svojom hlasovaní, ktorá sa vyjadrila vo svojom hlasovaní v decembri minulého roka v Európskom parlamente. Ďakujem. Ešte je tu 6 ďalších mien, sedem. Áno, vy ste prvý. Takže sedem ďalších mien s otázkami. Chcete najprv zodpovedať na to, čo tu doteraz zaznelo, alebo chcete všetky otázky? Ako vy chcete? Takže môžete odpovedať na to, čo doteraz zaznelo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa reagovať na tie jednotlivé témy, ktoré tu zazneli v poradí, ako boli uvedené, ale niekedy budú moje odpovede mm, sa vzťahovať aj na rôzne otázky, ak sa niesli v tom istom duchu. Pán Fantestroj, ďakujem veľmi pekne. Vy ste začali s komunikáciou. Ja si myslím, z môjho pohľadu, došlo k pozitívnemu vývoju zo strany komisie. Pokiaľ ide o korporátne komunikačné línie v rámci komisie, vidím pozitívny vývoj, pretože sa odkláňame od komunikovania napríklad o investičnom pláne pre Európu a o hovorení o veľkých číslach, ktoré vôbec ľudí neoslovujú. A začíname hovoriť o konkrétnejších individuálnych projektoch, s ktorými sa ľudia dokážu stotožniť. Myslím si, že je to správna cesta. Plne sa podpisujem aj po to, čo ste povedali. Svet sa zmenil. Nemáme už vietor v plachtách, máme protivietor. A musíme sa prispôsobiť občanom, ktoré nie je už prirodzene na našej strane. A tam sa musíme ešte niektoré veci naučiť, najmä z hľadiska obsahu našich vyjadrení. Ale zároveň chcem zopakovať aj to, čo je potrebné, je veľmi široké spojenectvo, pretože samotná komisia nemá vplyv na verejnú mienku v Európe Takže potrebujeme širokú alianciu a potrebujeme vychádzať z tých istých zásad a myšlienok. Je rozhodujúce, aby sme tak urobili už tento rok a myslím si, že máme na to šancu. Máme šancu to spraviť, pretože dúfam, 27, teda tí, ktorí majú pokračovať v spoločnej ceste a dobrodružstve, si uvedomia, že musia hovoriť jedným jazykom, že musia byť zjednotení, vrátanie otázky komunikácie a musia hovoriť svojim občanom, prečo chcú pokračovať spolu a musia občanov presvedčiť o tom. Ale ako som povedal, ja chcem byť optimistický v tomto a myslím si, že dojde k uznaniu tých veľkých úspechov minulosti, ktoré sme dosiahli prostredníctvom rôznych reprezentácií a e, verejných osobností, ktoré. E, a ja dúfam, budeme úspešní voči osobnostiam, ktoré hania Brusel. A ja dúfam, že títo nás neporazia. Um, Pokiaľ ide o ten návrh v nadväznosti na prírodné katastrofy, naozaj ma prekvapuje to, čo som aspoň z toho pochopil. Dúfam, že neočakávate, že sa vzdialím od návrhu komisie a ja to samozrejme neurobím. Ale som prekvapený, tou kritikou, e, ktorú som si vypočul, pokiaľ ide o tento návrh Solidarita, to sa netýka len jednej krajiny. Je to koncepcia, je to hodnota, je to jedna z tých základných hodnot, ktoré vlastne robia z EÚ to, čo je. Prírodná katastrofa môže e, udrieť aj niekde inde ako e, v Taliansku. A pravdepodobne to tak bude, že jedného dňa naozaj príde k nejakým prírodným katastrofám niekde inde a nie v Taliansku. A prečo by sme nemali rovnakým solidárnym spôsobom eh, reagovať? Keď jednotlivé členské štáty, nech sú to akékoľvek, a treba aj Holandsko, by boli vystavené nejakým konkrétnym um, takýmto problémom, takýmto um, strádaniam. Naozaj nevidím ako komisia mohla spraviť e, návrh, ktorý by sa špecificky týkal len Talianska. A pokiaľ ide o ten typ opatrení, ktoré máme, ktoré sme navrhli. Som presvedčený, že Európa sa týka aj e, extrémnych prípadov, pretože samozrejme je potrebné, aby im pomohla späť na nohy a aby spravila všetko, čo sa dá, pokiaľ ide o takéto členské štáty, špecifické projekty, špecifické opatrenia, ktoré sa spájajú s takouto katastrofou. Ja si naozaj myslím, že toto je symbol, ktorý má patričnú silu, patričnú moc a toto je vlastne aj um, hodnotou tohto návrhu, celkovou hodnotou. Nechcel by som v podstate s, e, nejakým spôsobom spochobňovať to, že by sme mali vlastne venovať istý čas a skontrolovať by sme mali, že či vlastne toto nejakým spôsobom nepodkopáva nejaké základné princípy takejto politiky. Ale ja to nevidím a nevidím ani nejaké veľké riziko, ktorému by sme sa vystavovali v nadväznosti na individuálne projekty, ktoré by eh, v podstate nesplňali patričný účel. Ako pani Damato nám ako nám pripomenula pani Damato, tento návrh je extrémne úzko definovaný. Ide o práce týkajúce sa rekonštrukčných záležitosti vlátanie kultúrneho dedičstva. A tam skutočne nevidíme, ako by sa to dalo zneužívať zo strany členských štátov prostredníctvom takéhoto veľmi špecifického 100% spolufinancovania. Ale viete, naozaj sme veľmi ochotní sa angažovať v tejto veci a vypočuť si e, aj e, námietky akéhokoľvek typu. Keď už hovoríme o tejto veci, chcel by som takisto aj reagovať, odpovedať so všetkou e, múdrosťou na všetky tie ostatné otázky a pán, na, na otázku pána Mato, pretože toto nie je samozrejme súčasťou mojej bezprostrednej zodpovednosti, ale pokiaľ ide o vyčlenenie verejných výdavkov, ktoré sa priamo spájajú s prírodnými katastrofami, naozaj si myslím, že komisia už e, vyjadrila verejne prostredníctvom svojho predsedu to, že e, takýto um, jedno, takéto jednotlivé výdavky, vrátanie uh, patričných okolností, že na to sa dá pozerať aj uh, špecificky, konkrétne. A potom ste mali ešte druhú otázku uh, v nadväznosti na túto záležitosť, ale nepamätám si presne, že ako tá otázka zniela. Okrem teda tej veci, ktorá sa týkala verejných výdavkov. Mali ste tam ešte nejakú ďalšiu otázku? Nie? Prepačte. Pani Krejl, vy ste uh, hovorili špecificky o omejbuse a poukázali ste na niektoré návrhy, ktoré sú uh, vlastne v tej e, základnej zmene e, zahrnuté, pokiaľ ide o politiku súdržnosti. Myslím, že vlastne týmto hovoríte konkrétne o tej možnosti, ktorú e, sme otvorili v nadväznosti na individuálne členské štáty, pokiaľ ide o možnosť rozhodovať o prevode E, patričnej sumy na centrálne nástroje alebo na EFSI, ak som to dobre pochopil. Tento návrh by som chcel počiarknúť. a chcel by som sa obmedziť v podstate na to, že to otvára isté nové možnosti a samozrejme to neznamená, že by tieto nové možnosti sa týkali výlučne len členských štátov. Takže z tohto hľadiska nevidím eh, bezprostredne, aké základné modifikácie by tam sa robili, pokiaľ ide o politiku súdržnosti, pokiaľ členské štáty samotné nedospejú k tomu, že v podstate mm, by sa im lepšie slúžilo, keby e, využili iný takýto nástroj v nadväznosti na takúto alokáciu. Ale ja nevidím, ako by táto politika súdržnosti bola vlastne ovplyvňovaná práve týmto. Pani Werner, vy ste tiež spomínali tie isté témy v kontexte omnibusu a možných transferov z ISEFu. A vy ste sa špecificky pýtali, konkrétne pýtali na to, že aké druhy výdobytkov tejto Eh, kohéznej politiky, ako by sme to vlastne mohli eh, zabezpečiť v rámci kontextu EFSI. To by sme nechceli robiť a ja to ani nechcem robiť, pretože inak by sme vlastne podkopávali hm, politiku súdržnosti. Nebudem pred vami skrývať to, že som nebol veľmi nadšený tým, že som si vypočul niektorých komentátorov v nadväznosti na FC, ktorí poukazovali na geografické e, nerovnováhy. FC nie je kohezná politika. A okrem toho, keď sa pozriete na distribúciu prostriedkov FC celkovo, tak dá sa povedať, že vo všeobecnosti je to veľmi proporčné v súvislosti s individuálnymi veľkosťami HDP. Takže áno, možno, že to nie je veľmi redistribučné, ale nie je to ani regresívne, pokiaľ ide o EFSI. Či ma to trápi? Nie, mňa to netrápi, pretože pre mňa je toto otázkou, je to úlohou uh, politiky súdržnosti a nie úlohou uh, eh, EFSI. pretože my naozaj nikoho nenutíme k tomu, aby míňal nejaké peniaze v rámci EFSI. Neurobili sme nejaké návrhy v nadväznosti na nejaký prevod peňazí z tejto politiky súdržnosti na EFSI. Nie, toto je možnosť, ktorú majú otvorenú členské štáty. Oni sa môžu rozhodnúť, čo vlastne chcú. A v tom je základný rozdiel, pretože tu nie je nejaký nanútený transfer z koheznej politiky na EFSI. Nie. A teraz by som sa chcel vrátiť e, k tej základnej diskusii, ktorá je, je pred nami. Prečo to hovorím? Že som nebol veľmi šťastný, keď som počul, že ľudia hovoria, že FC by malo vlastne fungovať ako politika súdržnosti. To sú ale dva rôzne typy nástrojov, ktoré nezodpovedajú tým istým požiadavkám. EFSI bol, boli vlastne vytvorené na to, aby vlastne uzavreli eh, investičnú medzeru, ktorá tu existuje v Európe. A kohezná politika, to, tá o tom nie je, tá je o, o strategickom programovaní a o tom, že je potrebné brať do úvahy to, čo jednotlivé teritória v Európe potrebujú. To znamená, že východzím bodom pre koheznú politiku nie sú jednotlivé projekty. Kdežto pokiaľ ide o EFSI, EFSI začína z toho konečného bodu, to znamená z tých projektov. A to je základný rozdiel, základný rozdiel, ktorý budeme musieť naďalej zdôrazňovať v nasledujúcich mesiacoch, pretože Európa, a ja som o tom plne Presvedčený. Európa potrebuje politiku súdržnosti a EFSI nemôže nahradiť koheznú politiku, pretože EFSI vychádza z projektov, zakladá sa na projektoch. To znamená, že tam nemáte tematickú koncentráciu, nemáte tam strategické programovanie, tak ako som povedal, a nemáte ani tú teritoriálnu koncentráciu a vlastne sústredenie tých verejných finančných prostriedkov, tak ako tomu je v tejto e, e, politike súdržnosti. A pokiaľ ide o jednotlivé regióny, ktoré zaostávajú, ja si myslím, že som nebol dostatočne explicitný a mal by som sa stať e, ďaleko explicitnejším, pokiaľ ide o Sicíliu. Nie je našim úmyslom zotázni alebo spochybňovať nejakú potrebu ďalej pokračujúcej pomoci. Sicílii. Ale e, je potrebné pochopiť, že čo ešte je potrebné spraviť na to, aby sme boli celkovo ďaleko úspešnejší v takých regiónoch, ako je Sicília. My sme presvedčení, že existujú isté štruktúrálne e, prekážky na e, Sicílii v nadväznosti na rozvoj a mali by sme sa snažiť ich riešiť. A tak tá naša predstava je taká, že by sme mali vlastne obohacovať politiku súdržnosti o istú novú dimenziu, ktorá by pomohla prekonávať e, takéto špecifické štrukturálne prekážky a tým pádom e, by prichádzalo k ďaleko úspešnejšej konvergencii týchto regiónov. Pretože tam ide o stredozemie ako také nie je tam len o Sicíliu, ale cieľom je byť schopný reagovať takýmto, na takéto e, e, poznámky, pretože sú takí, ktorí tvrdia, že áno, tá vaša politika súdržnosti robí veľmi veľa dobrého a tak ďalej. Kdežto fakticky za tých 30 rokov ste nevyprodukovali v niektorých regiónoch viditeľné výsledky, takže potrebujeme nájsť odpoveď na takúto kritiku. A pokiaľ ide o túto správu týkajúcu sa a, politiky súdržnosti, našim cieľom, a to som vám už povedal, bude zaviesť podľa možnosti čo najviac prvkov v nadväznosti na úvahy, pokiaľ ide o budúce návrhy a ja som k tomu pridal ešte, je potrebné brať aj okolnosti do úvahy a toto je našim úmyslom, pokiaľ ide o DG Regio, ale dnes vám nemôžem povedať, že či to bude rozhodnutím komisie. Ja plne samozrejme chápem vaše e, obavy, pokiaľ ide o časový harmonogram a kalendár. E, sú pred nami veľmi komplikované časy, o tom nie je pochybnosti a očakávam, že komisia bude musieť naozaj veľmi uvažovať o načasovaní akéhokoľvek druhu iniciatív v priebehu nasledujúcich dvoch rokov práve z toho dôvodu, že je tu takýto imperatív, pokiaľ ide o rok 2017. 2017 by nás mal zjednotiť. Musíme zabezpečiť, že počas e, procesu, keď budeme rokovať o podmienkách e, stiahnutia sa e, Spojeného kráľovstva z EÚ, ostatná únia, respektíve únia 27 členských štátov, by mala byť dostatočne súdržnou. Pán van Middenburg. Nemyslím, že ste nadniesli nejaké iné otázky než e, predrečníci k prírodným e, katastrofám. K tomu som sa už vyjadril, pokiaľ ide o záväzky špecifických dávate do kontextu finančných nástrojov, ale otázka E, teda e, v tom roku 2013 je všeobecnejšieho charakteru v porovnaní s týmto rokom. Uvidíme, ako e, budú veci vyzerať, keď uzavrieme programy. Dnes nie je možné predbiehať a predvídať, aké vysoké by boli záväzky celkovo a špecificky k finančným nástrojom je to ešte ťažšie niečo predvídať, pretože čokoľvek, čo by sa postúpilo finálnym eh, príjimateľom eh, cez eh, prostredníkom finančných nástrojov, čokoľvek, čo by sa vlastne takto postupilo ďalej na nich do marca tohto roka, by bolo by sa kvalifikovalo teda v rámci naredenia 2017. Takže tých dvoch eh, nasledujúcich mesiacoch sa situácia stále môže zlepšiť eh, z tohto pohľadu. No a potom k vašej otázke eh, ku internej koordinácii a kooperácii služieb komisie musím sa priznať, že som nepostihol, o čo išlo v vašej diskusii s pánom Smedcom. Pracuje sa na nejakom dohovore medzi sektorálnymi generálnymi riaditeľstvami s cieľom budovania synergií, ale aj zjednodušovania procesov v službách komisie, napríklad pokiaľ ide používanie excelentnosti. Také to bolo posolstvo pána Smica, ale samozrejme môžem sa ho spýtať. Spomenula ale vaše meno že e, sa diskutovalo s rôznymi generálnymi rejiteľstvami a rôznymi službami, preto som sa pýtal. Dobre, e, začína e, sa druhé kolo otázok. Slovo má pán Valkal Sel. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja by som chcel poďakovať pánovi riaditeľovi za to, že k nám dnes na výbor zavítal. Na základe toho, čo pán e, generálny riaditeľ povedal k prírodným katastrofám a k faktoru solidarity, ako prvku, ktorý môže zmierniť ekonomické a sociálne dopady, my vieme, že zrejme existuje aj ráznejší medzi nástrojmi Európsky fond Solidarity, ktorý vzýšiel z článku 2 nariadenia 6 eh, z roku 2014. Ale keď e, dôjde k určitým katastrofám prírodného charakteru, zrejme z dôvodu e, množstva škôd, ku ktorým došlo, nie je možné Hm, vlastne dosiahnuť na Európsky fond solidarity. Sú tu obrovské požiadavky a tých 0,6 národného HDP alebo 1,5 HDP napríklad v regiónoch e, ako Valencia či e, Alicante alebo Murcia. Tam nedávno došlo k závažným škodám na základe veľkých dažďov a búrok. To e, poškodilo veľmi veľa domov, bolo ich viac než 5000 4100 ľudí bolo postihnutých priamo týmito búrkami. Viac než 500 kilometrov pobrežia bolo zničeného. A teda otázka je, že vzhľadom na to, že bolo možné Eh, dosiahnuť na fond eh, Solidarity. Sú tu nejaké iné eh, nástroje, ktoré by sme mohli využiť v takomto prípade pre tie tisíce ľudí, aby títo videli nejaké zmiernenie ekonomických a sociálnych dopadov takýchto katastrof. Ďakujem. A teraz pán Arimo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pán Lemetre, ďakujem vám za vašu prítomnosť. Ako Luxemburčan vás, myslím, nemusím presviečať o tom, akú prednú hodnotu má Európa pre krajinu ako Luxembursko. Eh, Belgičan to vie tiež veľmi dobré. Spomenuli ste sa zhraničné eh, problémy a oznámenie k tejto e, téme. Na akom hodnotení, e, e, z akého hodnotenia sa pritom z toho vychádza, čo je účelom tohto oznámenia? Myslím, že ak tieto cezhraničné problémy by sa vyriešili v týchto krajinách alebo v týchto hraničných regiónoch, by sa ešte zvýšil pocit, že Európa je dôležitá asi ste tiež e, presvedčení, že v komisii aj všeobecne v Európe je treba lepšie komunikovať o tom, čo sa v Európe robí dobre. Ako e, generálny riaditeľ správy, ktorá sa zaoberá regionálnou politikou, ste naozaj pri zdroji dobrých projektov a ja myslím, že v tejto oblasti e, politik by sme Eh, naozaj eh, mohli eh, ísť, by sme mohli byť prví, pokiaľ ide o odkomunikovanie týchto dobrých príkladov. Takže bolo by dobre, keby ste komunikovali o naozaj dobrých projektoch, ktoré financujete. Bolo by dobre tieto informácie silnejšie odkomunikovávať. Je to dôležité pre regionálnu politiku, pre politiku súdržnosti. Mali by sme potom v rukách silnejšie argumenty. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Maletič, máte slovo. Ďakujem pekne. Vítam vás, pán eh, Lemetr. Gratulujem vám k eh, vašej novej pozícii. A keď to taký horúci zemiak, eh, trochu veľa vecí E, tu ostáva prediskutovať tento rok a budúci rok. E, prvú vec, ktorú ste spomenuli, je implementácia. Povedali ste, že očakávate, že treba mať na pamäti, že rok 2017 je štvrtý e, rok, teda od e, toho obdobia od roku 2014-2020 a že musíme bojovať za rozpočet a e, vy za politiku súdržnosti a rozpočet s ňou e, spojený, pretože sa znižuje miera pladieb. Tento problém sme poznali v roku 2016, budeme ho mať v roku 2017 a musíme vysvetľovať iným členským štátom povahu týchto politík ja teda dúfam, že budete úspešní v vašej práci. Ak budete potrebovať našu podporu, dajte nám vedieť, lebo musíme e, v tomto bojovať spoločne. Ďalšia téma sa týka e, návrhu Omnibus. Chcela by som vašu pozornosť e, upriamiť osobitne na možnosti zjednodušené nákladové možnosti. Práve v tomto období sme sa snažili toto zaviesť E, teraz sa z toho stane e, povinnosť na základe zmien v nariadení, ale ešte stále členské štáty hovoria, že majú problémy s implementáciou pretože e, je tu taký zastaralý prístup. Auditory často sa sústreďujú na input a nie na output a tieto zjednodušené nákladové opcie sú naozaj zamerané na zmeny aj v prístupe e, pri auditoch. A ďalší bod EFSI. E e, plne s vami súhlasím. EFSI je orientovaný na jednotlivé projekty, nemôže byť v konkurencii s politikou súdržnosti, ale predsa len kradne určité projekty z politiky súdržnosti sú tu e, problémy s absorpciou a implementiou e, v, v rámci politiky súdržnosti, to je vždy veľmi e, komplikovaný bod. A teda musíme naozaj zistiť, ako zabezpečiť väčšinu mieru synergii a aby si tu vlastne tieto fondy navzájom nekradli e, projekty, treba dosahovať spoločné ciele. A štvrtý bod sa týka budúcnosti. Zdôrazňujete veľa bodov v tejto uh, práci, uh, ktorá je pred nami v budúcnosti. A ja si myslím, že by sme mali uh, toho veľa hovoriť nielen o prepojenosti s ekonomickou politikou, ale aj so všetkými ostatnými typmi politík, aj o tom, akú pozíciu by mala mať politika súdržnosti e, vo vzťahu e, so všetkým ostatným v rámci európskeho rozpočtu. Spomínať aj solidaritu, nebudem to opakovať, čo povedali kolegovia. Plne s nimi súhlasím e, v tomto bode. Ďakujem pekne. Ďakujem. A posledná otázka bude z mojich úst. Mohli by ste nás informovať, prosím, o pripravovanom oznámení o ex ante podmienenosti a miere e, implementácie a e, požiadavky, ktoré musia splňať členské štáty. Už vieme, že určité členské štáty nesplnili e, všetky podmienky tejto súvislosti. Dostaneme určité informácie v marci, povedali ste čo môžeme očakávať potom. Pretože niektoré z týchto reforiem nemôžu byť úspešne implementované za dva mesiace. Máme tu koniec januára, nemôžeme očakávať, že by niektoré z reforiem sa dokončili do konca marca. Takže spýtam sa, čo môžeme očakávať potom. Očakávate nejaké odporúčania v tomto oznámení v marci alebo nejaký plán pre ďalšie kroky? Alebo plánujete rokovania s členskými štátmi? Takže čo môžeme očakávať po marci, eh, pokiaľ ide o ex ante eh, podmienky? A poprosím vás o stručnú odpoveď, pretože ako vždy nemáme dosť času. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka, kolegovia. Budem sa snažiť byť veľmi stručný. Pán Valkarsel. Myslím, že s poslednou e, reformou e, Fondu Solidarity sme toho urobili veľa e, v snahe zrýchliť a zjednodušiť vyplácanie. Je tu lepšia možnosť platieb vopred. Snažíme sa o to aj e, teraz v prípade Talianska. A špecificky, pokiaľ ide o vašu obavu, že Prahy pre možnosť čerpať prostriedky e, z tohto fondu Solidarity sú nastavené na vysokú úroveň. E, je tu regionálne kritérium, ktoré tiež umožňuje v prípade regionálnych katastrof zhodnotiť situáciu, aké teda ide ak tieto viedli k významným škodám na regionálnej úrovni. Toto je e, samozrejme schodná e, cesta, ale e, samozrejme aj tu je to o práhoch, pretože celkom logicky nemôžeme kompenzovať tie najmenšie záplavy alebo iné typy Eh, nejakých menších eh, katastrof. Ale ak, je tu významné, ak sú tu významné škody, eh, ktoré prekračujú práh pre regionálne kritéria, tak Fond Solidarity môže intervenovať aj v takýchto prípadoch. Pán Harimo, dneska tu hovoríme o oznámení, ktoré vyjde v septembri, takže vám nemôžem povedať do detailu, aký bude obsah tohto oznámenia o prekážkach, ale viem, že z hľadiska filozofie, ako aj prípravných krokov sme sa snažili prostredníctvom verejných konzultácií pochopiť, čo naozaj predstavuje konkrétne problémy pre, pri cezhraničných činnostiach alebo úsilí, či už ide o ľudí, ktorí sa sťahujú a chodia cez hranice, alebo či ide o malé a stredné podniky, ktoré sa snažia dostať svoje e, služby alebo tovar 20 kilometrov za hranice. Takže dnes môžem určite povedať, že sme boli otvorení voči všetkým typom e, informácií takéhoto, o tomto a zistenia budú pomerne široké, ale dnes neviem ešte celkom presne, aké budú naše návrhy z hľadiska ďalších krokov, verejných, e, krokov v štátnej správe, verejnej správe na riešenie týchto prekážok z hľadiska komunikácie, tak je to stále výzva v DG Regio. Áno, správne predpokladáte, že my sme pri zdroji znalosti o mnohých projektoch. Áno aj nie. Ja by som chcel, aby sme vedeli oveľa, oveľa viac o jednotlivých projektoch v teréne, ale musíme ešte stále pracovať na dvojstrannej komunikácii, dvojcestnej komunikácii. Máme tu 400-500 riadiacich orgánov na implementáciu politiky súdržnosti. To sú tí, ktorí vyberajú jednotlivé projekty. A ja by som chcel mať naozaj kompletnejšie informácie o jednotlivých projektoch, ktoré by mali byť tým najlepším základom našej komunikácie s občanmi Takže ehm, naozaj musíme ešte sa zlepšiť v tomto bode. Pani Mohatič, k implementácii, tam už nemám veľa čo povedať, je zjednodušené možnosti nákladov. To ste naozaj správne ukázali na situáciu hlavy 22, kde členské štáty ako sa sami vyjadrili v rade, sú veľmi neochotné dnes väčšina z nich akceptovať, že zjednodušené nákladové možnosti by boli povinné, napriek tomu, že si uvedomujú, že nakoniec by to bolo vážne zjednodušenie a je to preto, že sa obávajú, ako by ich e, auditory, ich vlastní auditory posudzovali tú metódu na zjednodušené náklady. A to je ten problém, pre ktorým nestojíme. Je to proces učenia sa. Zatiaľ sme nemali takéto možnosti zjednodušených nákladov v minulosti. Snažíme sa tento proces urýchliť a chceme posilniť budovanie, budovanie dôvery medzi orgánmi auditu a riadiacimi orgánmi na vnútroštátnej úrovni, aby sme sa vyhli tomuto problému e, sliepky a vajca, ale nie je to veľmi jednoduché. Nie je jednoduché prelomiť tento začarovaný kruh. A podpíšem sa aj po to, čo ste povedali z FFC. Nemalo by to byť o, o, o súťaži. Nie je to súťaž, nie je to kradnutie projektov, to nechceme je tam zásadný rozdiel väčšinou medzi financovaním v rámci kohezných fondov a v rámci FC jedno je grant a druhé sa musí splatiť, takže tá príťažlivosť nie je rovnaká. Myslím si, že problém veľmi dobrého zásobníka projektov je samostatný problém a to nesúvisí vôbec s EFSI, je to niečo, čo potrebujeme aj sami, aby sme na tom pracovali, aj členské štáty musia na tom zásadne pracovať. A to aj vzhľadom na ďalšie obdobie. Je to súčasť problému tej pomalej implementácie. Členské štáty povedia, že nám na budúci rok predložia, ja neviem, 300 hlavných veľkých projektov. A koľko naozaj predložili? Menej ako 20 menej 20 ako 20%, asi 60%. A to ukazuje, že tu chýba určitá zrelosť, dospelosť, keď ide o projektoch, ktoré sú potrebné, ale nie sú dobre pripravené alebo ideálne pripravené. A nakoniec, pani predsednička, teraz tie kondicionality, oznámenie, ktoré vydáme, bude celkové posúdenie. Nebude to o individuálnom poukazovaní na to, čo ešte nie je splnené. Lehota na predlženie kondicionality bola 31. december 2016. Členské štáty musia informovať o plnení o predlžení kondicionality do júna tohto roka a ja by som povedal, že máme takú 6-mesačnú šedú zónu, počas ktorej urobíme všetko, aby sme ju čo najlepšie využili, aby v júni už neboli žiadne otvorené ex ante kondicionality. A ak a sú, tak viete, čo hovorí nariadenie. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán Lemaitre. Bolo to veľmi užitočné, plodné, zaujímavé stretnutie. Ďakujem vám a znovu vás pozveme a budeme tak robiť pravidelne. Myslíme si, že je to najlepší spôsob, ako sa navzájom podporovať. Ďakujem a veľa úspechov vo vašej práci. Dobre. No budeme pokračovať. Prepačte, ja sa teraz s vami rozlúčim a my budeme pokračovať. Teraz budeme pokračovať podľa nášho programu. Nechcem vám pripomenúť ten celý príbeh o omnibuse. Myslím, že ho všetci veľmi dobre poznáte. Chcem len spomenúť, že sme pripravili jedno stanovisko podľa pravidla 54++, osobitné kompetencie nášho výboru. Sme súčasťou veľmi presného harmonogramu v rámci, pripraveného gestorským e, výborom Buč a preto naša e, pravodajkyňa pani Krell už dokázala pripraviť prvú výmenu názorov od, za 2-3 týždne a my dúfame, že príde na budúci mesiac návrhom stanoviska a potom budeme môcť v apríli hlasovať a takto dodržíme harmonogram celého parlamentu na tomto spise aby som už nestracala čas, dám slovo pani Krel, aby nás informovala o tom, ako práce na tomto pokračujú. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Áno, je to na, bol to naozaj taký veľmi e, utrpný začiatok tu v parlamente, začať s týmto omnibusom tu. My v Regii sme chceli mať možnosť dvoch stanoviska, jedného len k tomu, čo predstavuje všeobecné nariadenie o solidarite a ďalšie, ktoré by sa venovalo k finančným pravidlám a teda tým veciam, ktoré presahujú rámec koheznej politiky. Vtedy bola aj veľká dohoda s oboma spravodajcami v tomto, pán Kresle a pán Altruji. Avšak predseda konferencia predsedov rozhodla inak. Je to tak, neviem prečo. A pre, to bolo krátko pred Vianocami, 15. decembra padlo takéto rozhodnutie a mali sme mimoriadne stretnutie koordinátora a museli sme sa dohodnúť, ako budeme ďalej pokračovať. A preto som ja teraz spravodajkyňa a naozaj som sa snažila intenzívne pripravovať, aby som tu dnes mohla mať túto prvú výmenu názorov. Úprimne musím povedať, že v niektorých bodoch ešte vôbec neviem, akým smerom pôjdem v správe. Naozaj som odkázaná na to, aby ste mi v niektorých veciach povedali váš názor úplne jasná, podľa mňa nesporná je tá otázka, či chceme zjednodušenie politiky súdržnosti zmenou prostredníctvom zmeny finančného nariadenia EÚ. Áno alebo nie? Vždy sme to ako parlament žiadali a ja si myslím, že my sme tí poslední, ktorí by s tým, nesúhlas, ktorí by s tým nesúhlasili. Niekedy pri čítaní tohto návrhu komisie nemám vždy istotu, či to vedie k zjednodušeniu ale zatiaľ máme ešte čas to aj v rokovaniach s komisiou si vyjasniť a nechať si aj vysvetliť. Ale mrzí ma, ja nie som bankárka, nemám na e, predstavu o tom, ako sa pracuje so všetkými finančnými nástrojmi, takže tam naozaj potrebujeme aj podporu expertov, aby nás nasmerovali správne, ale to nie je ten problém, ktorý mňa najviac trápi Už som spomenula, že sú tam aj veci v omnibuse, ktoré sa tam dostali a ktoré presahujú hranice zjednodušenia a o tých by som chcela potom ešte neskôr hovoriť. Pri finančnom nariadení, to už pán generálny riaditeľ povedal, že sú tam návrhy zo skupiny na vysokej úrovni, ale len v tom rozmere, ktorý je rozumný, tak ako sa to dá urobiť teraz v polovici prebiehajúceho obdobia. Čiže len to, čo je možné a odôvodniteľné. To znamená, potom v novom období sa musíme pripraviť na to, že sa budeme musieť zamyslieť nad tým, aké ďalšie zjednodušenia môžeme spraviť to prvá vec, kde sa veľmi teším, že sa to navrhlo, je otázka Simplified Cost Options, zjednodušené nákladové možnosti. To už existuje teraz na dobrovoľnom základe. Má to byť povinné pre projekty, ktoré sú menšie ako 100 tisíc projektov, 100 eh, tisíc eur. To považujem za veľmi rozumné opatrenie a naozaj už som z regiónov počula, že majú problém, keď práve teraz pre nové obdobie už majú všetko pokope tak, aby splnili požiadavky. Veľmi ťažké, náročné, majú to teraz hotové a teraz sú začať a zrazu príde povinnosť ona e, zjednodušovať. A to komisia aj vie, to znamená, že znovu treba začať veci otvoriť a nie je to jednoduché z jedného dňa na druhý to previesť, takže predstavuje to na začiatku veľký náklad a až potom dojde k zjednodušeniu. Takže by sme mali naozaj hovoriť aj o tom, či je zmysluplné mať prechodné obdobie alebo dobrovoľnosť a až potom by sme to plne realizovali po prechodnom období. Myslím si, že by sme sa mali tým ešte intenzívne zaoberať, aby sme vedeli, čo je tu primerané. Ľutujeme, že implementácia tohto obdobia podpory bola veľmi taká pomalá a ja neviem, či teraz, keď je to dobré východisko, či teraz musíme ešte robiť veci, ktoré vedú k ďalším opozdeniam. Tie paušály, ktoré sú navrhované, sa musia pre každú krajinu porovnať s podmienkami alebo platiť pre tie podmienky v tej ktorej krajine, tak sa majú realizovať. A ja viem, že štátne správy majú tiež svoje silné slovo, pokiaľ ide o ciele európskej koheznej politiky. Ale pokiaľ ide o zásadu, tak dobre, finančné nástroje. Myslím si, že to bolo potrebné pre zjednodušenie. Zapracovalo sa to a myslím si, že tá otázka, čo, ako môžem zjednodušenie používať, sa tu rieši a musím povedať, že v zásade verím komisii, že príde so správnymi návrhmi, pretože viem, že komisia sama má veľký záujem na tom, aby finančné nástroje členské štáty využívali. Äh, Ale myslím si, že tam ešte bude potrebné nejaké vysvetlenie. Ďalší bod. Äh, naozaj tam, kde som začala, v podstate ide vlastne o zmenu tejto politiky a Jedna vec, ktorú navrhujem, dostali sme nový návrh, novú prioritu, hlavne konkrétne, pokiaľ ide o, o opatrenia v nadväznosti na emigrantov a ide tam vlastne o partnerské dohody. To by v podstate e, malo byť celkom jasne e, zdôraznené v tomto nariadení. Je to flexibilný spôsob, ako reagovať na danú situáciu. Aj v budúcnosti samozrejme to budeme potrebovať. Z mojej strany to nepredstavuje naozaj nejaký problém. Druhý bod, pokiaľ ide o tento návrh, prepojenie politiky súdržnosti e, s investičným plánom e, FSI. A toto pre mňa je bodom, ktorý sa spája s mnohými otázkami. A síce konkrétne, keď sa naozaj zamyslím nad tým, že ako aj symbolicky sme sa snažili uh, uh, si premyslieť tento investičný plán ešte za, uh, pod Junckerom a naozaj si myslím, že tu ide vlastne o istú garanciu, pokiaľ ide o európsky rozpočet, aby boli k dispozícii e, verejné e, prostriedky pre veľké projekty. A samozrejme, že e, nemá to vlastne s touto politikou súdržnosti nie, aspoň konkrétne nič dokopy, ale každopádne jednoducho, pretože tie peniaze nie sú dostatočné, a Európska únia a členské štáty v podstate by nemohli um, vlastne um, toto všetko pokrývať. A pokiaľ ide o, o toto, tento návrh, ktorý sme predložili, <clears throat> berieme znovu do úvahy a vlastne tieto verejné peniaze na základe požiadavky, že by to vlastne uložili členské štáty ako centrálny nástroj a garantovali to ešte raz Mala by to byť druhá garancia v nadväznosti na takéto projekty a tým pádom by sme sa mali uh, zamyslieť nad tým, že prečo to je vlastne nutné, potrebné. Nechcela by som zabiehať do nejakej veľkej diskusie o tom, že čo je možné, respektíve o čom sa dá uvažovať, ale každopádne je to realizovateľné a po druhé, tieto peniaze je potrebné vložiť do centrálneho e, nástroja a musíme zohľadňovať potom fakty v nadväznosti na politiku súdržnosti a e, presadzovať to tak, že to budeme všetci podporovať. Možno, že takáto možnosť existuje. Mohli by sme ju v jednotlivých štátoch e, využívať, ale to je iná diskusia, pretože za normálnych okolností členské štáty, pokiaľ ide o tieto prostriedky, tak chceli by tieto prostriedky využívať práve pre tie ciele uh, politiky súdržnosti. Pre mňa je celkom nejasné, že ako členský štát na nejakom ministerstve, respektíve uh, v kabinete môže vlastne to urobiť tak, že by tieto regióny boli do toho uh, vlastne zapojené, boli by uzrozumené s tým, že z tohto celkového, tak povediac, e, e, balíka ich vyčleníme. A potom e, tá spolková vláda treba rozhodne, potrebujeme 50 miliónov eur z politiky súdržnosti a toto všetko vlastne sa pozbieralo pre tie jednotlivé krajiny, ale nevieme potom, že ako sa to vlastne má urobiť a ako sa to má zrealizovať. Nám naozaj nejde o to, aby sme stiahovali nejaké peniaze z politiky súdržnosti, ale tie rozhodné štruktúry, ktoré naozaj bojovali e, po mnoho rokov, pretože tento e, princíp partnerstva to e, nepadlo len tak z modrého neba. A je mi veľmi ľúto, ale z tohto návrhu to mm, dostatočne nie je jasné. Mám obavy eh, z toho, že tí ľudia, ktorí nie sú, eh, tak povediať, doma v tejto politike súdržnosti, možno prídu na takú myšlienku, že by v budúcnosti bolo jednoducho, jednoduchšie, povedzme jednu štvrtinu eh, z tohto rozpočtu zobrať a vložiť to do investičného plánu a potom by to bolo pre komisiu jednoduchšie ale pokiaľ ide o udržateľnosť a tak ďalej, tak e, len v istej mier- do istej miery by sme to mohli vlastne um, realizovať. Ale toto nemôže byť našim úmyslom. A naozaj som zvedavá, že ako uh, moji kolegovia v podstate sa vysporiadajú e, s týmito návrhmi, ktoré sú v tejto správe. Samozrejme, že môžeme uvažovať o tom, že čo by bolo vlastne eh, takou lepšou eh, spoluprácou medzi politikou koheznosti a EFSI, ale každopádne to nejde, eh, nebude to dobré, pokiaľ ide o ten návrh, ktorý predložila komisia. A pokiaľ ide o radu a komisiu, samozrejme, že si veľmi dobre pamätám na stovky rôznych diskusí a pokiaľ išlo o spoločný um, akčný plán, tieto spoločné akčné plány, tie sú v poriadku. Je to teraz aj v omnibuse. A ide vlastne o dobrú, novú, inovatívnu myšlienku, ale bohužiaľ sa to nevyužíva členskými štátmi. Pravdepodobne z toho dôvodu, že je to príliš komplikované. Komisia na to reagovala, urobila nejaké návrhy a chcela by som samozrejme upozorniť mojich kolegov eh, z tohto výboru, že sú proste, tak povediac, oblúbené deti. Hlavne pokiaľ ide o otázku eh, článku do 126, tam v podstate um, rovnaké šance a diskriminácia, to bolo vyčiarknuté. A celkom určite, pokiaľ ide o je to vlastne politickým cieľom, je, malo by to byť jednoduchšie a parlament by to mal podporovať, čiže mali by sme naozaj aspoň vzniesť isté otázky k tomuto. A teraz sa dostávam k poslednému bodu, toto je bod, ktorý ma dosť e, ako irituje, hlavne tá otázka podpory projektov v kultúrnej oblasti v oblasti infraštruktúry a kultúry a cestovného ruchu. A vtedy sme po mnohých dlhých diskusiách sa zjednotili na tom, že prostredníctvom Európskeho regionálneho fondu to budú isté malé e, infraštruktúrne projekty zamerané na kultúru a cestovný ruch, e, projekty malého rozmeru. Do, do 15 až 10 miliónov eur. To sa nám zdalo v podstate dostatočné a teraz som sa dozvedela, že zo strany členských štátov, práve tak ako aj zo strany mojich kolegov z Európskeho parlamentu, <clears throat> tam e, vlastne e, je obrovská otázka, ktorá nad nami vysí, že ako sa vlastne toto obmedzenie má presadiť. A s tým máme problém, pretože z dobrých dôvodov sme sa preto to rozhodli Išlo v podstate o istý, istý eh, tú možnosť posunutia proste pohybu. Chceli sme modernú politiku súdržnosti presadzovať a k tomu patrilo aj to, že samozrejme by sme, i keď samozrejme, že ten rozpočet je eh, menší a v, tejto, v tomto období plánovacom nebudeme môcť všetko zrealizovať, ale samozrejme my sme nechceli e, investovať do starých kameňov, ale do nových hlav, tak povediac. A otázka znie ešte aj dnes, a samozrejme, že chápem to, práve hlavne, hlavne v nadväznosti na tú katastrofu týkajúcu sa zemetrasenia v Taliansku, to je zase vlastne potreba tu vyvstala pomôcť, ale mali by sme uvažovať, že či toto kompletné otvárenie by sme nemohli predsa len trošku zredukovať a uvažovať o nejakej hornej hranici, respektíve, že by sme vlastne tomuto nástroju dali istú flexibilitu a že by prišlo proste k nejakému e, rokovaniu medzi komisiou a členskými štátmi, že v, naozaj vo veľmi zlých prípadoch e, by e, sa to mohlo posunúť smerom nahor. Ja viem, že u mnohých kolegov som sa teraz stala nie veľmi milou, ale naozaj si myslím, že by bolo potrebné sa nad týmto zamyslieť. A ešte posledný bod, o ktorom chcem hovoriť. A je tam v podstate celá kapitola. Komisia by to mohla samozrejme preskúmať ja naozaj sa snažím eh, hovoriť o tom, čo sa týka výboru REGI. Pokiaľ ide o finančné pravidla, je tam jeden bod, ktorý ma dosť vydesil, pretože vždy sme hovorili, pokiaľ išlo o politiku súdržnosti, o tom, že no, musia byť špeciálne pravidla. s tým, že eh, by vlastne sa nemohla požadovať e, DPH. A teraz tam máme vlastne pod bodom 4, máme tam formuláciu, ktorá sa mi zdá byť nedostatočne jasnou, jednoznačnou a prosím o to, aby tí experti, ktorí e, sa viac v tomto vyznajú, aby to naozaj preskúmali, pretože na toto si je treba dať pozor. Ja dúfam, že budeme môcť e, e, začať pracovať čo najrychlejšie, efektívne budeme môcť pracovať, ale samozrejme, že to ja nemôžem slúbiť. <clears throat> Je to naozaj veľmi angažovaná záležitosť. A um, pani Gressle samozrejme si je toho vedomá a je potrebné, aby sme sa naozaj uh, dôsledne informovali toto môže samozrejme e, viesť e, k tomu, že by sa dosť e, náročný program pracovný zvládol pomerne rýchlo, ale <clears throat> dnes môžem len dúfať, že nájdeme spoločnú líniu, ktorá obstojí aj v nadväznosti na členské štáty a v nadväznosti na trialóg e, v rámci nášho parlamentu. Takže chcela by som sa vám poďakovať zatiaľ za všetku tú spoluprácu, ktorej sa nám dostalo a za veľmi účinnú a kreatívnu spoluprácu so spravodajkyňou. Ďakujem vám. Veľmi pekne ďakujem. Už e, podelili ste sa s nami s vašimi e, e, problémami a otáznikmi. A teraz by som poprosila tenevých spravodajcov, aby sa s nami podelili so svojimi myšlienkami. Toto bude možno spôsob, ako pracovať v tejto téme spoločne. No už to potom otázka, či to ale zlepšíte alebo zhoršíte, keď prídete s vašimi komentármi. E, v tomto prípade je to naozaj zložité e, spôsobiť nejaké zlepšenie, pretože je to veľmi komplexná téma, máme veľmi málo času. Povedali ste, že ste iba začali, ale myslím, že ste už naozaj našli tie e, body, ktoré môžu byť dôležité. Treba uvažovať nad obsahom, ale aj teda pozíciou nášho výboru regii je to v exkluzívnej kompetencii nášho výboru povedať áno alebo nie, e, páči sa nám to alebo nepáči sa nám to. Takže je to niečo, čím sa musíme e, do hĺbky zaoberať. A e, veľmi skoro uvidíme, kde sú naše červené línie. Áno, o tomto sa môže diskutovať. A v určitom momente plénum, pretože sa dostaneme na plénum, v tomto štádiu, ktoré sú e, body, e, ktoré chceme, aby sa urobili, aby začala nejaká e, nová procedúra. Takže dôležitý je postup, ktorý sa nám podarí zrealizovať a súvisí to aj s nariadením Omnibus. Takže to by bol môj komentár v tomto štádiu. V vašom dokumente by bolo dobré, keby ste nám teda povedali, ktoré sú pravdepodobne tieto body. Nie je možné sa vzdať e, svojej vízie. Myslím, že ste urobili veľmi hlbokú a dobrú analýzu. Sme v rovnakej e, škole myslenia v tomto, podľa mňa. Pripravte vašu správu a potom uvidíme, kde pravdepodobne budeme môcť určité body e, zlepšiť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Tomašič, máte slovo. Pred 30 e, rokmi počet všeobecných pravidel týkajúci sa financovania v finančných hradeniach sa zvyšoval. Um, Veľmi e, e, e, veľa sektorových pravidel sa od, to, od tohto času objavilo, týkajúcich sa aj štruktúrálnych investičných fondov, aj teraz v súvislosti s vonkajšími krokmi. Tento balíček je veľmi komplexný a preto postupne viedlo k spomaleniam a Eh, sú tu mnohé možnosti, ako môže dôjsť eh, k chybám. V 15 eh, odlišných dokumentoch sa spomína veľmi veľa vrátanie osobitných programov. A pokiaľ ide o tento jednotný balíček, dôležité je zabezpečiť, aby sme naďalej investovali úsilie a snažili sa hľadať e, tie miesta, ktoré zlep, treba zlepšiť, e, aby došlo k, k synergiám medzi EFSI a ostatnými fondmi, aby sa znížili náklady na implementáciu a aj e, mier chybovosti. A takisto by sme zabezpečili flexibilnejšie a zjednodušenejšie um, aby sme tu mali flexibilnejšie, zjednodušenejšie finančné nástroje, ktoré by umožnili rýchlejšie e, reagovať e, Európskej únii na neplánované situácie. A pokiaľ ide o uh, príjimateľov, tie, tie by um, mali naozaj prínos zo zjednodušovania v oblasti grantov aj uh, výkazníctva. Myslím, že by sme sa mali viac orientovať na výsledky Na toto je dôležité sa sústrediť a to umožní príjemcom eh, sa sústrediť na to, čo je naozaj dôležité. Ak sa budú sústrediť na to, čo je naozaj dôležité, mm, počet eh, chýb a nepravidelností sa tiež zníži. Eh, tiež to pomôže príjemcom urobíte potrebné dohody, ktoré sú potrebné a z jedno e, duši sa aj príjmanie rozhodnutých e, pre administratívne orgány na úrovni EÚ e aj jednotlivých orgánov. A je tiež dôležité, aby občania boli zainteresovaní do procesov a preto členské štáty, administratívne orgány alebo akékoľvek iné orgány, ktoré nejakým spôsobom uh, E, sú zapojené do výkonu európskeho občanu. E, títo by mali konzultovať občanov, pretože občania by mali cítiť, že sú súčasťou EÚ a že EÚ je tu pre nich a že to nie je naopak. Ďakujem, aby som sa chcela e, vyjadriť v, rám, v mene skupiny LD. Takže podelím sa s vami s mojou víziou v tejto oblasti. V prvom rade podporujem vašu analýzu po druhé, poviem áno, pán Van máte pravdu. Musíme sa sústrediť na e, výlučné kompetencie výboru REGI e, e, pri formovaní pozície regí. Chceli sme vytvoriť dve stanoviska, nebolo to možné. Dobre, Takže môžeme tam spomenúť niečo k tej celkovej finančnej časti návrhu Omnibus, ale najdôležitejšie pre nás, pre výbor REGI, je to, čo je vo výlučnej kompetencii výboru REGI. A e, v tomto vzťahu Zjednodušovanie je e, tým kľúčovým slovom a mali by sme ho všade podporiť aj e, v finančných nástrojoch. To je niečo, o čom e, už dlho hovoríme a teraz nadišiel moment, kedy by sme mohli skutočné zjednodušovanie vložiť aj pre toto obdobie do roku 2020. A ďalej, keď hovoríme o Európskom fonde pre strategické investície, opäť toto je čas, kedy musíme povedať, čo chceme. Pretože všetká e, diskusia týkajúce sa spolupráce, paralelnej práce za účelom zabezpečenia komplementarity medzi štrukturálnymi fondmi a Európskym fondom pre strategické investície a tak ďalej. Toto sú diskusie tu aj v iných formátoch. Ale toto je moment, kedy musíme povedať, čo chceme od týchto odlišných nástrojov, aby sme zdôraznili e, z môjho pohľadu, že toto nie je súčasťou politiky súdržnosti, že ide o iný nástroj, ktorý e, tiež e, e funguje e, v teritóriu EÚ, v teritóriu regiónov. Musíme zabezpečiť určitú mieru komplementarity, ale na druhej strane diferencovanie medzi štruktúralnými fondami a týmto fondom e, je e, potrebné. A to bude veľmi dôležité, pretože táto téma Omnibus nebude len e, témou pre revíziu aktuálneho viacročného finančného rámca. Mohlo by ísť o prípravu budúceho finančného rámca. A to, čo tu sformulujem, by malo byť základom našej pozície k budúcemu finančnému rámcu. Takže eh, môj názor ako teňovej spravodajkyne je sústreďovať sa na mm, kompetencie regí, silne podporovať zjednodušovanie, lebo to, to je to hlavné posolstvo a eh, byť veľmi jasný v našej pozícii, pokryť Európsky fond pre eh, strategické investície a finančné nástroje tiež. Pokiaľ ide o zmeny týkajúce sa migrantov a utečencov, Áno, toto sú zmeny, ktoré sú odpoveďou na situáciu teraz v Európe a musíme byť e, veľmi opatrní, že tu môže e, z rady byť odlišné posolstvo. Ale z môjho pohľadu mali by sme byť veľmi opatrní a nabrhnúť metódu, ktorá by nasledovala pravidlá a teda mali by sme stanoviť e, e, pravidlá. E, dobre, tieto sú akceptovateľné, členské štáty sa môžu rozhodnúť, že takto budú robiť. Dobre, takže toto by boli moje komentáre. E, zatiaľ len naozaj predbe, predbežnej e, povahy, ale e, myslím, že je tu v zásade súlad medzi nami. Pán Omar, že tu nie je, slovo má pani Vána. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, ďakujem pani spravodajkynia Kri, kri, zelení sú kriticky na, na, na voči teda návrhom komisie, to už som spomenula pre nás nielen otázka postupu je vlastne nediskutovateľná. Eh, jednotlivé eh, výbory eh, sa vôbec nemôžu sotočne dobre zapojiť do tohto procesu a nemal by, nemal, nemalo by sa to stať precedensom. Komisia to nemôže popisovať iba ako technickú tému. Samozrejme nejde o technickú tému v tomto prípade a je tu aj možnosť e, e, teda transferu e, prostriedkov do Európskeho fondu FC. Mohlo by to predstavať naozaj koniec politiky súdržnosti, ako ju poznáme. Stále sa opakuje, že FC nie je žiadnym ohrozením pre politiku koheznosti, alebo že ide v zásade úplne odlišný nástroj E, celkom tak tomu nie je, pretože komisia e, je v tomto dosť e, jasná, aj omnibus je v tomto jasný, dáva prednosť FC pred politikou súdržnosti veľmi zrateľne. Aj v úvode eh, sa spomína, že komisia bude eh, apelovať na členské štáty, eh, aby tento transfer prostriedkov z politiky súdržnosti do fondu FC realizovali a príspevky členských štátov do EFSI sa budú vynímať z kritérií pre teda výpočet deficitu e, rozpočtu. Toto je výnimka, ktorú nepoznáme z žiadnej, žiadnej inej oblasti politiky, takže nemôžeme tu hovoriť o žiadnej rovnocennosti, nemôžeme hovoriť, že tu nejde o ohrozenie politiky súdržnosti a že tu nejde o žiadnu konkurenciu. Ide naozaj o oslabenie politiky súdržnosti, to treba jasne povedať. A potom uh, mám ešte jednu otázku, uh, ktorá sa zatiaľ nespomínala. Nový koncept shared implementation, zdieľanej implementácie, uh, na rozdiel od doterajšieho zdieľaného uh, riadenia. Čo teda toto v praxi e, znamená, aké to má dôvody a takisto, aké to bude mať vplyvy. Možno by ste mohli spomenúť aj konkrétne príklady. Inak sa eh, tiež veľmi teším na spoluprácu nielen s vami, pani spravodajkyňa, ale aj eh, so všetkými ostatnými zainteresovanými pretože myslím, že v regii máme naozaj spoločné záujmy zachádzajúce nad rámec našich politických skupín. To, čo sme si vybojovali v rámci politiky súdržnosti, ako robiť investičnú politiku Európa 2020, ciele pre klimatické e, boj proti klimatickým zmenám, pre sociálne vyčleňovanie, to, tu máme e, záujem, ktorý ide naozaj nad rámec hraníc politických skupín a ja dúfam, že sa nám podarí spoločne vypracovať veľmi silnú a kritickú pozíciu na túto tému. Dobre, nevidím, že by sa chcel ešte niekto ďalší e, vyjadriť, tak by som vyzvala zástupcov Európskej komisie, pani More, aby sa vyjadrili. Nech sa páči, máte slovo. A prepáčte, ehm, pán Drillam. Ospravedlňujem sa. Budem veľmi stručný, keďže e, viem, že nie je dosť času a že e, nemôžeme pokryť všetky aspekty nariadenia e, Omnibus v nasledujúcich pár minútach. Ale možno by sa mohol spomenúť pár prvkov, aby som zopakoval e, to, ako rozmýšľa komisia. Celkový prístup e, k zjednodušovaniu, to myslím pani Krel e, zdôraznila. O čo sme sa snažili, bolo spomenúť určité cieľné oblasti vo vnútri fondov, kde sa nám môže podariť rýchly E, rozdiel teraz e, počas e, tohto obdobia do konca 2020. Národný omnibus sa nezaoberá zjednodušovaním procesu programingu od začiatku obdobia, pretože to už je za nami, netreba sa tomu teda venovať v tomto procese. Nepozreli sme sa na zjednodušovanie E, e, týchto e, tém ako výkonnosť a podobne. Tam ešte nie sme dostatočne ďaleko na to, aby sme to mohli robiť. Nachádzame sa v strede programového obdobia. A nechceme podriť procesy a postupy, ktoré členské štáty a regióny už vytvorili pre toto obdobie. Takže tu nechceme v strede procesu veci nejako prevracať. Takže veľká časť e, tých návrhov celé na zjednodušovanie sa týka v zásade e, doplňania e, ďalších alternatív, možností využívania nových alebo e, trošku pozmenených nástrojov, ktoré nám majú pomôcť dospieť k zjednodušeniu. To je prístup, ktorý sme si zvolili vo veľkej väčšine e, návrhov, napríklad e, k zjednodušovaním e, na e, nákladovým e, možnostiam. Je tu e, možnosť napríklad e, paušálov pre náklady na personál a podobne. Toto všetko má len predstavovať ďalšie doplnkové možnosti, aby sa e, dalo lepšie prispôsobiť konkrétnym danostiam. Je tu jedna výnimka a tu máme myšlienku zjednodušených nákladov pokiaľ e, sú e, teda náklady pod e, určitou hranicou. A toto malo odpovedať na veľa stiažností, ktoré tu už máme po dobu veľa rokov, pokiaľ administratívnu zaťaž pri malých projektov, ktoré sú financované oveľa menšou sumou než 100 tisíc sú tam náklady na audit, e, e, rôzne vysoké náklady, určité mikroprojekty. E, povedali, že ich viac stál audit, než koľko dostali na grante tak sme si povedali, ak je tomu naozaj tak, tak sa posnážme o zjednodušenie. Takže podporujeme čoraz viac programov, čoraz viac členských štátov, aby sa týmto zaoberali a navrhli sme teda ehm, pre, no, jednoduchšie úpravy pre e, takéto malé projekty, naozaj sme zjednodušenie a, a niektoré e, prvky týkajúce sa prechodných období alebo takmer, takmer permanentných e, prechodných období. Mm, to vyvstávajú. To naozaj nebol zámer za týmto. Ešte niekoľko slov k vzťahu medzi fondami a EFSI. To je to, čo výbor veľmi zaujíma. Myslím si, že na základnej úrovni by som mohol priamo povedať, že je tu potreba má ďalšie prvky v vzťahu k týmto dvom, pretože keď ste vy ako spolu e, regula- zákonodarci prijali nariadenie FC neexistovalo. Takže teraz v tomto strednom období máme významný investičný fond a má význam, sa zaoberať našim nariadením, keď sa týmto zaoberáme, aby sme zistili, čo lepšie urobiť, aby sme čo najefektívnejšie využili tieto rôzne druhy financovania. A myslím si, že by bola chyba sa nepozrieť na túto možnosť. Po druhé, teda ja si myslím, že je tu dôležité, založiť čo, za, čo najlepšiu komplementaritu medzi týmito fondami. Máme tu celý rad rôznych fondov a je to dôležité z hľadiska EFSI. Mohol by som ešte zdôrazniť ďalšie prvky, že z EFSI a s ďalším a podporou fondov ESI, napríklad banka, Európska investičná banka a podobne, je tu takisto väčší priestor na vstup súkromných investícií do týchto projektov, ale k tomuto sa ešte vrátime neskôr. To, k otázke DPH, pani Krell, budeme sa tým zaoberať a som presvedčený, že článok 180 sa zaoberá grantami len pod priamou implementáciou, takže to nemá E, vplyv, ale ešte sa k tomu vrátim a skončím tým, že z hľadiska e, komisie sa budeme snažiť o to, aby sme dodržali proces a rehoty a uvedomujeme si, že z hľadiska časovania je potrebné, aby sme to čo najskôr prijali. Takže aby sme dosiahli nejaké účinky ešte v tomto programovom období, a ak máte nejaké návrhy, určite sa prosím na nás obráte. Ďakujem veľmi pekne, pani Krel. Takže mne to veľmi nepomohlo, čo tu doteraz sa povedalo. Tieto politické otázky, ktoré som tu položila, tak všetci ste sa okolo toho motali, ale niečli ste priamo k veci. Dobre, no už tak sa pokúsim si sadnúť a pripravím nejaký návrh a dúfam, že sa mi to aj podarí ešte skôr, ako budem hovoriť s tieňovými. Ale teším sa, že v zásade súhlasíte s tým, pokiaľ ide o zjednodušenie a že takto prídeme k nejakým rozhodnutiam a že to aj podporujete. Možno je teda aj možnosť niektoré z tých ťažkých politických vecí vylúčiť z procesu a riešiť ich osobitne. Je to spontánny návrh. Mohli by sme sa dohodnúť na tom, že FCISF odčleníme a celkom od tohto postupu a budeme čakať od komisie nejaký ďalší návrh, aby tento bod ďalej riešila. To je bola možnosť, ktorá ušetrí veľa časov, možno to nie je v zmysle, v duchu toho, čo chce komisia, ale predsa len si myslím, že by nám to mohlo umožniť dosiahnuť dobrý kompromis. To je ale teraz len taký nápad, ktorý sa mi tu teraz rodil. Musím sa nad všetkým ešte zamyslieť a riešiť to aj v spolupráci s tieňovými, aby som vedela, ako môžeme pokračovať. Okrem DPH sú všetko body, ktoré sú v článku 165 tam sa hovorí o výlučných kompetenciách nášho výboru, takže má to určite zrejme aj ten spätný dopad, aj na to zjednodušenie finančného nariadenia, ktoré sa tam navrhuje. Ale keď, si, keď ide o jedno z týchto troch nariadení, je to v našej kompetencii a musíme reagovať. Ale naozaj si myslím, že tá jednoduchá otázka zjednodušenia politiky súdržnosti, nemá v našom výbore ťažké témy. My už na to dlho čakáme, aby prišiel takýto návrh a aj spätná väzba mi ukázala, že pôjdeme týmto smerom a pokúsim sa pripraviť vyvážený návrh v dvoch týždňoch. Takže zatiaľ veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Končím túto diskusiu. Veľmi rýchlo sa k tomu vrátime. Sekretariat vás v plnej miere podporí pri organizovaní stretnutí tieňových spravodajcov a podobne. Chcem sa spýtať, či máte niečo do bodu rôzne. Zdá sa, že nie. Takže žiadne rôzne. Ďalšia schôdza bude e, pondelok 6. februára od 3. do od tretej. Teraz skončím dnešné rokovanie. Verejná časť rokovania týmto skončila a chcem požiadať tých, ktorí sú nie pozvaní na zasadnutie koordinátorov, aby odišli a opustili miestnosť. Chcem sa poďakovať aj tlmočníkom. A pardon, prepačte, máme tlmočníkov tu až do pol siedmej, takže môžeme pokračovať s rokovaním koordinátorov.